colleagues, I would uh, like to warmly welcome First Vice President. Dobrý deň. Chcela by som privítať uh, pána podpredsedu Fransa Timmermansa v kontexte štruktúrálneho dialógu vzhľadom na vašu horizontálnu disponibilitu, pokiaľ ide o udržateľný rozvoj. Chceli by sme sa rozvedieť niečo viac o všeobecnom prístupe k uh, udržateľnosti a pokiaľ ide o implementáciu E, udržateľných rozvojových cieľov v rámci externých politík. Ako viete, parlament e, spoločne s delegáciou výboru pre životné prostredie a rozvoj e, sa zúčastní politického fóra na vysokej úrovni v júli. A tam budeme pokračovať v práci na SDG a konkrétne SDG 14. Vzhľadom na veľkú, veľký význam tohto návrhu, by som sa chcel spýtať aj na tá problematiku plastov a implementáciu akčného plánu obehového hospodárstva, pokiaľ ide o e, medziinstitucionálne e, vzťahy. Chcem sa spýtať na vykonávacie a delegované akty. E, toho sa týka niekoľko spisov geneticky modifikované organizmy a podobne a samozrejme chceme pokročiť aj pri e, príjmaní príslušnej legislatívy. Takže chcem vám poďakovať za vašu prítomnosť. Pán podpredseda, máte slovo e, na úvodné vyhlásenie a potom sa vyslovia koordinátori a kolegovia a vznesú otázky. Ďakujem, máte slova. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. E, vážení poslanci, dámy a páni, mandát E, tohto výboru, pokiaľ ide o obehové hospodárstvo, e, kvalitu ovzdušia a e, kvalitu oceánov a morí, je veľmi dôležitý. Ide o spustenie a realizáciu cieľov udržateľného rozvoja a boja proti zmenám klímy. To je jedna z najväčších víziev dnešnej doby. Treba nájsť rovnováhu medzi ochranou životného prostredia a zlepšovaním životných podmienok, tak aby nikto nezostal e, opomenutý. E, udržateľnosť e, vyžaduje využitie synergie, využitie synergie agendy 2030 Zmeny klímy a jej e, prejavy e, samozrejme e, sú také povahy, že bez tohto postupu by dosiahnutie dlhodobých cieľov nebolo možné. Minulý rok E, bol zverejnený e, dokument o udržateľnej Európe do roku 2030 ako súčasť diskusí a návrh komisie na ďalší viacročný finančný rámec posilňuje politiky pre životné prostredie a e, klímu a to v celom rozsahu rozpočtu. Výdavky budú sledované prostredníctvom sledovacích nástrojov a potrebujeme zároveň aj e, súkromné investície e, a aj súkromných investorov v oblasti udržateľných investícií a udržateľných financií. E, akčný plán prijatý v decembri 2015 pre obehové hospodárstvo je podľa mňa úspech a príklad toho, čo môžeme spoločne dosiahnuť. Dnes viac než 85 opatrení už bolo splnených výrazná spolupráca medzi inštitúciami EÚ a najmä medzi parlamentom a, vašim, a s vašim výborom e, skutočne e, podporilo rýchly, rýchlu prácu napríklad na environmentálnej legislatíve a, e, a dúfame, že sa tak rýchlo, takisto rýchlo podarí pracovať na legislatíve, ktorá sa týka napríklad plastov pretože to má vplyv na e, kvalitu vody, života a samozrejme aj e, povinnosti predkladania správ. Ide tu o zapojenie zainteresovaných strán, e, súkromných investorov aj občianskej spoločnosti. My, my sa snažíme vytvoriť akýsi zlatý štandard, ktorý je dobrý pre životné prostredie, ale zároveň je to veľmi dobré pre našu, naše hospodárstvo a budúcu konkurencieschopnosť. Z hľadiska plastov. Tu máme víziu pre obehové hospodárstvo, e, ktorá je inteligentná, inovatívna a udržateľná na globálnej úrovni. Dnes e, spotrebovanie recyklovaných produktov a nových výrobkov z nich je len 6 a stratégia zabezpečí, že recyklácia bude plne zaintegrovaná do e, výrobného reťazca produktov a bude vytvárať pridanú hodnotu. Objem plastov v oceánoch e, každý deň rastie a každý deň nečinnosti e, znamená veľké náklady. Takže tie ciele sú úplne jasné. Celoeurópske pravidlá budú obsahovať rôzne opatrenia, ktoré sa budú týkajú ktoré sa týkajú výrobkov z plastov. A e, tu v podstate e, ide aj o e, stratené alebo odhodené rybárske siete a podobne. To je 70 celkového znečistenia oceánov plastmi. Takže na to, aby tento prechod bol možný. Snažíme sa samozrejme e, uľahčiť situáciu všetkým, ktorých sa to týka a to je cieľom tohto návrhu. Máme tu návrh zákazu niektorých výrobkov, ako sú poháriky, e, e, slámky a podobne, ehm, ktoré sa dajú robiť z udržateľných a udržateľnejších materiálov. Samozrejme, ehm, predpokladáme aj ďalšie opatrenia eh, v iných oblastiach, eh, napríklad zvýšenie zodpovednosti výrobcov alebo zapojenie dobrovoľníckých aktivít. A samozrejme, ehm, ide tu aj o eh, verejné orgány E, pokiaľ ide napríklad o odpad z pohárikov, jednorazových, e, e, plastových nádob a podobne. Tu ide o zavedenie schém zodpovednosti výrobcov, ktoré budú ešte navyše k tým schémam a stratégiám, ktoré už existujú. Ide o to, aby sa výrobcovia v podstate a aj používateľia, napríklad Rybárske výstroje postarali o tento odpad, ktorý sa nachádza napríklad na pobreží oceánov. Takže toto, tieto opatrenia majú veľkú verejnú podporu. Bolo by škoda, keby sme to spoločne nedosiahli a myslím, že to môže byť jeden z najzaujímavejších a najviac inšpirujúcich výsledkov našej práce pred európskymi voľbami. Takže prosím, nestrácajme čas a pokiaľ ide o prebiehajúce rogovania o e, hnojivách a príslušnom nariadení v rámci balíka obehového hospodárstva navrhovaného komisiou, treba e, e, si uvedomiť, že tieto plastové komponenty v polnohospodárstve hnojivá e, zostávajú v pôde. Na, do budúcnosti by sme mali sa skôr uberať cestou e, bioodbúrateľných e, materiálov, ale aj táto odbúrateľnosť závisí od veľmi špecifických podmienok, ktoré keď sa nesplnia, tak v podstate neumožnia túto odbúrateľnosť. Takže na záver treba povedať, že tie dlhodobé prínosy e, našich politík e, zďaleka e, presiahnu tie krátkodobé náklady, ktoré s tým súvisia. Ale environmentálne problémy nemôžno vyriešiť len environmentálnou politikou. Musíme hovoriť aj o mobilite, Nemôžeme hovoriť o biodiverzite bez toho, aby sme hovorili o poľnohospodárstve. Nemôžeme hovoriť o plastoch e, bez toho, aby sme poukázali na to, ako e, ich spotrebujeme a vyrábame. E, takže agenda udržateľného vývoja obsahuje nové spôsoby spolupráce, nové možnosti vytvárania spojenectva tak, aby naša snaha bola úspešná. Myslím si, že treba využiť tento impuls aj v budúcom volebnom období a ešte stručne na záver všetky tie obavy, ktoré e, na začiatku voľbného obdobia alebo práce našej komisie existovali e, ohľadom znižovania štandardov, deregulácia a podobne. Ja si myslím, že toto všetko sa preukázalo ako neopodstatnené. Urobili sme v mnohých oblastiach veľký pokrok a dokázali sme, že je to dôležité a toto je obrovská príležitosť pre hospodárstvo Európy, aby sa e, ujalo vedenia na, e, v globálnom meradle, pretože tam už je napríklad dnes Kanada, Čína a podobne a i, i perspektívy Európy sú v tomto smere veľmi slubné. Ďakujem. Ďakujem vám. Spolupráca samozrejme to je niečo, čo sa stále snažíme s kolegami tu v parlamente z iných e, výborov, e, pretože bez toho ten pokrok nie je možný. A pokiaľ ide o jednorazové e, plastové výrobky, tam treba skutočne k tomu zaujať veľkorysý jednoznačný postoj, hoci sú to v podstate malé malé predmety, malé veci. A dúfam, že ten e, výstup bude pozitívny. Takže teraz majú slovo koordinátori. A pán Líze, prosím, máte dve minúty. Thank you very much. Ďakujem. Paolucci, pán Pavluči za SAD, dve minúty. Áno, ďakujem pani predsedajúca. Pán podpredseda, sme radi, že komisia zohľadnila aj naše žiadosti. A e, ide tu o rôzne legislatívne návrhy. Bolo by bývalo lepšie, e, keby sme nakoniec e, neboli vnútení e, produkovať e, toľko tých textov, ale skôr pracovať na ich kvalite. Smernica o využívaní plastov, to je niečo, k čomu ja som bol tieňovým spravodajcom, to je niečo, čo, o čo sa snažíme pričom sa snažíme dokončiť prvú, prvé čítanie ešte počas tohto volebného obdobia. Počítame s vašou podporou. Mám dve otázky ohľadom plastov. Komisia počíta s desiatimi rokmi na vykonanie potrebných krokov vo výskume a, a na to, aby mali firmy dostatok času, aby sa prispôsobili. Nemyslíte si, že by sme to mohli urýchliť? A po druhé, niektoré typy e, výrobkov v, podpísmenom písmenom a prílohy sa predpokladá výrazné obmedzenie a členské štáty si majú stanoviť svoje ciele. Takže tam sú potrebné, ale potrebné e, jasné, konkrétne a overiteľné údaje, aby sme e, mali z čoho vychádzať e, pri stanovovaní a dosahovaní týchto cieľov. Ten text treba podľa mňa v tomto zmysle zlepšiť. A pokiaľ ide o obehové hospodárstvo, ukazovatele sledovania výsledkov, ktoré komisia navrhuje, sa nám nezdajú byť dostatočné, pokiaľ ide o spotrebu surovín a aj e, dôsledky pre životné prostredie. Toto podľa mňa takisto treba prehodnotiť. Aj e, v, e, od tejto otázke by som, pán komisár, chcel poznať váš názor. Ďakujem. Ďakujem. Pani Višňovská za ECR, prosím. Ďakujem, pani predsedajúca, pán e, komisár. Správa o, o e, udržateľnom e, vývoji a operačných cieľoch, ktorá bola zverejnená v júli, mm, hovorí, že potrebujeme tri piliere na dosiahnutie e, cieľov a potom je tu aj smernica ETS, klimatická politika a má e, ekonomické a sociálne náklady. Takže potrebujeme e, transformáciu a v rámci COP24 v Katoviciach a aj čakajúc na návrh komisie ohľadom dlhodobej klimatickej stratégie, by som sa chcel spýtať, ako vnímate vzájomnú závislosť e, e, sociálneho, environmentálneho a ekonomického piliera? A druhá otázka. Členské štáty a regióny veľmi závisia od e, fosílnych palív, uhlia a podobne. Napríklad oblasti ako Sliesko v Polsku môžu tieto regióny a štáty e, rátať e, s pochopením komisie v rámci e, tejto dlhodobej stratégie. A ďalšia otázka, znižovanie CO2 v doprave. Prečo Európska komisia pri predložení návrhov o CO2 a jeho znižovaní v doprave, prečo nepredložila podrobnú analýzu a posúdenie vplyvu a aký bude e, vplyv tohto návrhu na členské štáty s nižším HDP e, na obyvateľa. A potom máme nejaké e, plány na podporu chudobnejších krajín v oblasti elektromobility a tak ďalej. Ďakujem vám. A za ALDE pani Rís, prosím. Merci, Madame la Présidente. Merci, Adina. Je Uh, ďakujem. Prepač, a ideš? No, počkaj. Ešte to urobím. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem, pán komisár Timmermans, eh, najmä za to, že ste z tých plastov, ktoré sa považovali za takú vedľajšiu vec, urobili dôležitú vec. To je, myslím, jeden z tých hlavných úspechov počas, vášho, počas tohto funkčného obdobia, počas vášho funkčného obdobia komisie, aj počas nášho volebného obdobia v parlamente. A ja nechcem zachádzať do detailov ohľadom e, jednorazovosti a podobne, ale chcem len povedať, táto, toto základné nariadenie malo jeden negatívny e, prvok alebo aspekt, že e, tam vlastne nebol jednoznačný zákaz e, tých e, oxoodburateľných materiálov. Pretože to samozrejme predstavuje nielen u nás, ale aj vo zvyšku sveta obrovský problém. A vy ste eh, sa správne vyjadrili, že je to veľmi zložitý problém a práve preto potrebujeme jednoznačný zákaz. A musíme si takisto dávať pozor aj na to, čo je skutočne bioodburateľné. Lebo to trvá určitú dobu a tak ďalej, dostáva sa to do životného prostredia. A musíme si eh, tu dávať pozor, aby sme všetko jednoducho neoznačili ako bioodburateľné. Ja by som chcela aby skutočne v tejto otázke to posolstvo bolo jasné. A potom e, v správe o stave únie v roku 2000 v roku 2017 pán Juncker hovoril o subsidiarite a tam sme počuli, že DG Sante má návrh, e, ktorý je veľmi radikálny v rámci eh, environmentálnych eh, právnych predpisov EÚ. Vlastne eh, by sa tam denacionalizovalo schvaľovanie hnojiv a to je šokujúce. Už teraz je veľmi, pardon, pesticídov. Už teraz je veľmi ťažké pesticídy regulovať. Máme samozrejme všelijaké pesticídy pre rôzne živočichy, e, e, hmyz a podobne. No a e, v podstate, keby sa toto všetko riešilo len na vnútroštátnej úrovni, no tak potom by sme prakticky nemali žiadne účinné právne predpisy a s tým súvisí aj budúcnosť biodiverzity a podobne. Takže prosím, slúbte mi, že to nebudete akceptovať a že to stále zachováme ako e, legislatívu na celoeurópskej úrovni. To znamená, pokiaľ ide o e, tieto pesticídy. Ďakujem vám.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 Thank you very much. Now, uh, Mr. Lavia. Ďakujem, pani predsedajúca. Ešte eh, chvíľku o európskej stratégie o plastoch. Eh, Svetové ekonomické fórum hovorí, že 80 eh, plastov v oceánoch pochádza od desiatich výrobcov, 8 v Ázii, 2 v Afrike Takže samozrejme treba bojovať proti plastom, ale asi nebudeme mať taký vplyv na ten konečný výsledok. Takže treba sa pozrieť na to, či tá naša stratégia je správna. Samozrejme, či sú tu e, alternatívne materiály a podobne a tie môžu znižiť e, dopad na životné prostredie Ale keby sme napríklad používali miesto plastov len papier, tak by sme mali zase iné dopady na životné prostredie. Takže možno by sme mali komplexne uvažovať o tejto téme. E, ja by som nechcel, aby sme jednoducho zlikvidovali jeden výrobný sektor a v podstate neobmedzili dopad na životné prostredie. A e, to znamená, ide o hospodárstvo, ktoré súvisí s plastmi a závisí od plastov. Thank you very much, Madame Melior. Ďakujem Ďakujeme pekne. Pani Schreier Pirik. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne, pán komisár Timmermans, za to, že ste prišli. Najskôr k plastovej stratégii. Tu môžeme iba podporiť. Mali by sme zálohovať plasty, plastové obaly. V Holandsku sme to aj robili. Vy presne viete, ako to prebiehalo. Aj výbor pre rybolov sa tým nezaoberal, pretože rybári v zásade spolu s rybami vylovujú aj plasty. Čiže musíme im za to zaplatiť, mali by sme ich odmeniť za to, že nám čistia moria. To sme povedali dnes ráno vo výbore pre rybolov. A teraz ďalšia vec. Vidiecký priestor, polnospodárstvo, obehové hospodárstvo, opätovné používanie. Potrebujeme naozaj obehové stratégie, potrebujeme cirkulárnu ekonomiku. Ale viete predsa, ako to prebieha v Holandsku, veď e, ste odtiaľ, ale je treba povedať tým Holandianom, veď začnite, spustíme takýto prechodný model, transformačný model pre budúcnosť, hlavne pre malé podniky, ktoré chceme, aby boli v oblasti polnohospodárstva zachované. A potom klimatická dohoda. Fajn, všetkým sa nám páči, ale odkiaľ pôjdu tie peniaze, to budeme potrebovať, veď aj Katajnen to hovoril. Celé je to strašne byrokratické, tie peniaze sú nedostupné. Ďakujem pekne. Dúfam, že mi dáte odpovede na moje otázky. Teraz pán Lavia, <clears throat> nech sa páči. Jo. Ja sa ešte eh, vrátim k potravinovému odpadu. Ciele udržateľného rozvoja obsahujú aj zníženie e, plýtvania e, potravinami do roku 2030. Chceme na polovicu znížiť e, plýtvanie na osobu, na obyvateľa v Európe. Je to priorita, súčasť balíka obehového hospodárstva. Treba to teraz zaviesť do praxe. No a pokiaľ ide o prácu komisie na dosahovaní e, týchto cieľov, e, samozrejme e, spolupráci s členskými štátmi a mimovládnymi organizáciami a, a ďalšími orgánmi. Tu treba samozrejme okrem stanovenia cieľov uvažovať aj o tom, ako sa budú implementovať, aké spôsoby na implementáciu tu budeme mať Thank you very much. Um... Ďakujeme pekne. Ešte sa niekto hlási o slovo, prosím? Dobre teda. Ani, prosím, stručne. Už ste predsa vystupovali. Ďakujem pekne. Naozaj budem stručná. rybolov, impulzný rybolov, veľmi udržateľný v súvislosti s klimatickou zmenou. Vede toto predsa ohrozuje malé podniky. Sú inovatívne, sú udržateľné, všetky argumenty predsa dobre poznáte. Aj v tomto sektore prosím hľadajte dobré riešenie. Tým sme uzavreli zoznam rečníkov, ktorí chceli položiť otázku. Pán Timmermans, máte slovo. Začnem stručne s tou poslednou otázkou, ak dovolíte. Odpovedal by som po holandsky. No, tento druh rybolovu tu nepresvedčajte komisiu, naopak vašich kolegov v Európskom parlamente je potrebné presvedčiť. Toľko k tomu. A teraz zdravie. Všetko, čo sa v tejto oblasti deje, všetko, čo v tejto oblasti robíme, má samozrejme dopad na naše zdravie. Veď sme pred chvíľou hovorili o mikroplastoch, ktoré spotrebujeme, vdychujeme, máme ich v šatách, v oblečení, v potravinách sú, ktoré jeme, vo vode, ktorú pijeme a stále ešte nevieme, aký to bude mať doplat na naše zdravie. Oxoplasty, to isté. A tiež nepoznáme dopady na naše zdravie mnohých, mnohých vecí. A čo sa deje s našou biodiverzitou? Len sa pozrite, veď obudajú druhy a to vplyva na naše zdravie, zdravie verejnosti. Takže naozaj e, ten zdravotný prvok je súčasťou mnohých vecí, čo robí komisia. Pani Grosted hovorila, že vraj niekde niekto, neviem, či je to z jej politické rodiny alebo odkiaľ, že prišiel s nápadom, aby sme už nemali v budúcej komisii komisára pre zdravie my máme takéhoto komisára, nie je to náš nápad. Nikto v komisii s takýmto nápadom sa mnou nikdy neprišiel. Naozaj máme veľmi kompetentného komisára, ktorý sa zaoberá touto otázkou, pán Andrew Kajtis. A naozaj si dokážem predstaviť, že by sa stalo, že by sme tejto téme nevenovali takú pozornosť ako teraz. Práve naopak, do budúcna budeme musieť tomu venovať ešte viac, ešte väčšiu pozornosť. Takže iste to nie je nápad, ktorý by bol vzýšiel z komisie. A teraz k našej stratégii. Áno, máme tu nejaké národné orgány. Predseda rady, e, prichádzajúci hovoril o tom, že chce komisiu zredukovať. Áno, ak ju chcete zredukovať, tak neviem, či zostane miesto aj pre komisára pre zdravie do budúcna, ale to môže postihnúť nielen tento rezort, ale hoci ktorý iný. Čiže hlavné mesta, členské štáty, tam možno také nápady vznikajú, ale v komisii rozhodne nie, to vás môžem ubezpečiť. A teraz stratégia k endokrinným disruptorom. No, Minulý rok sme spolupracovali s členskými štátmi na kritériách, e, ako identifikovať podľa legislatívy o pesticidoch a biocidoch e, endokrinné disruptory. Hovorili sme, že chceme spustiť komplexný rámec pre endokrinné disruptory. Komisia e, sa momentálne snaží aktualizovať prístup EÚ v tejto oblasti so zohľadnením aktuálneho vedeckého stavu, stavu vedy, relevantné aspekty v rôznych relevantných oblastiach, e, celý legislatívny rámec, ktorý máme, regulačný rámec. Čiže ja navrhujem, aby ste toto nastolili e, s pánom Andriukajtisom, aby ste pozvali jeho, aby vám o tom prišiel porozprávať. Ja viem, že tá práca prebieha, že do toho investuje veľa energie a dúfam, že to prinesie aj výsledky. Netoxické odpady alebo stratégia pre netoxickú oblasť. Tam máme viacero prebiehajúcich e, vyhodnocovacích postupov pre chemikálie. Nie sme si istí, či sa nám podarí do konca mandátu prísť so stratégiou, či sa nám ju dotedy podarí pripraviť. Blížime sa k záveru nášho mandátu a nejaká praktická hodnota e, unáhlenia tejto komplexnej témy e, by asi nebola veľká. E, ale vnímame tento problém ako veľmi významný, rovnako ako váš výbor. Chceme sa ale samozrejme budú nejaké závery eh, z vyhodnotení týkajúcich sa eh, chemikálií, vrátane eh, revízie REACH, legislatíva, fitness check a tak ďalej. Uvidíme, ako tieto závery budeme prezentovať a s tým, že chceme samozrejme zapojiť aj rôznych aktérov do dialogu o v ďalšom postupe. A teraz k tým zákazom a k hospodárskym dopadom zákazov. No, aby som povedal prozaicky, pokiaľ ide o tie dopady, väčšina z toho sa predsa v Európe ani nevyrába. Čiže dopad na náš priemysel bude naozaj veľmi obmedzený. To je prvá vec. Druhá vec. Z osobných skúseností Možno vám to nepríde až tak relevantné, ale predsa len skúsim. Ja som 17-18 rokov pôsobil ako politik, používal som sociálne médiá ako jeden z prvých. No a keď sme spustili plán pre plasty jednorazové, vrátnej stratégie, vtedy niekto hovoril, že to je tragické, zase Brusel niečo zakazuje. Za posledné 4 roky som nikdy nevidel žiaden iný návrh, ktorý by sa bol stretol s takým entuziasmom, s takou mierou entuziasmu e, v médiách všade, v každej krajine. Veď aj britský bulvár sa z toho tešil. Dokonca som si skôr neurobili sme nejakú chybu, keď e, je tu takéto všeobecné načenie. Čiže iniciatíva týkajúca sa plastov a návrh týkajúca sa plastov na jedno použitie. No, niekedy máte nápad, ktorý je fantastický, ale ešte čas nedozrel. Potom máte nápady, ktoré sú fantastický, ale už sú aj zrelé. A ja si myslím, že toto je iniciatíva, ktorá je aj fantastická, aj e, dobre načasovaná. 80% respondentov hovorí, že chcú, aby sme išli do cestou, chápu význam e, tohto kroku pre životné prostredie. Vedia, že plasty e, škodia životnému prostrediu i zdraviu a tak ďalej potom, ktorí hovoria, hovoríte o takých maličkých veciach, e, čo nejaká slamka v pohári, či áno alebo nie, aký bude dopad. Ale ja som naopak presvedčený, to, čo povedal David Attenborough, vďaka Sky, vďaka Bulváru, vďaka mimovládkam, preto McDonald's končí so slamkami v mnohých európskych krajinách. Preto priemysel e, sa pridáva k tejto politike, e, proti ktorej bol ešte pred dvomi, tromi rokmi. Čiže veci sa naozaj hýbu, hýbu sa. A ja sa vôbec, vôbec nebojím, keď tu bude zákaz, e, že by to mal byť nejaký stračiak, že by sme sa mali zastaviť. Európania to chcú a mali by sme naopak sa pohnúť, pohnúť si v tejto oblasti. Poďakujú sa nám za to. Klimatická diplomácia, strašne dôležitá, veľmi potrebná. Ja mám veľké obavy, pokiaľ ide o medzinárodné životné prostredie. Naozaj som znepokojený. Tá nová forma medzinárodnej diplomácie, kde sa hovorí, že to zahoďte, čo s tým. Čiže zodpovednosť na našich pleciach momentálne je naozaj veľmi veľká. Ale som si istý aj v tom, že ak budeme pozorní v diplomácii, ak sa budeme držať línií, ktoré stanovilo Francúzsko pri prípravách, ak naozaj budeme uplatňovať prístup, ktorý sme prijali ako komisia a parlament pri príprave Parížskej dohody, som si istý, že v takom prípade Európa e, bude môcť mať tú taktovku a mnohí sa k nám aj pridajú. A pokiaľ ide o Trumpa a jeho vládu, že oni sa nepridajú, veľké časti USA, samotné štáty, mestá, regióny, podnikatelia, firmy, tí sa k nám pridajú. Pridajú sa k nám a zvíťazíme. Ja som relatívne optimistický v tejto súvislosti. A teraz rybolov. Či to povedie k ďalším nákladom, pokiaľ ide o výkladku výlovkov na súši. Áno, sú tam tie plasty, oni prispejú k ich odstraňovaniu, ale nechcem, aby za to platili sami e, prístavnými poplatkami. To rozhodne nie. Náklady rozšírenej zodpovednosti producentov sú asi 0,16 0,16 e, celoročného obratu sektora. Po druhé, už teraz platia rybári za Eh, znečistenie. Veď sa pozrite, spýtajte sa ich, koľko plastov sa im tam zachytí v sieťach, eh, alebo to eh, ohrozuje a poškodzuje ich lode, propelery a tak ďalej. Všetko tá špína, čo tam pláva v mori. Taktiež biodiverzita je ohrozená plastami. Veď keď to máte v rybom mese, tak samozrejme, že to vplýva na dôveru spotrebiteľov. Veď už mušle pomaly ani nie sú jedlé a to samozrejme e, zhoršuje situáciu pre, e, rybálo, pre rybárov, nebudú schopní sa uživiť. Asi 57 miliónov eur sú tie ročné náklady pre rybárov. No a tento návrh e, zniží znečistenie plastami v moriach a to bude na prospech celému priemyslu, celému odvetviu. Takže aby som to povedal jasne, áno, producenti väčšia miera odpovednosti, tak aby nemuseli rybári znášať to bremeno. Pokiaľ ide o ten eh, fond námorný a rybolovný, tam je možnosť eh, za výlov plastov rybárom platiť. Takáto možnosť tam je a ja som to aj chcel, aby eh, dostávali za to odmenu, že vylovujú tieto plasty a táto možnosť sa tu aj otvára. Pokiaľ ide o potravinový odpad, chcem sa poďakovať pánovi Lavia za jeho otázku. Je to otázka veľmi komplikovaná, ktorú ste mi pán Lavia položili. My sa snažíme na čas uzavrieť e, legislatívu súvisiacu e, s meraním odpadu z potravín. O čo nám ide? Hľadáme spoločnú metodiku na zmeranie objemu tohto fenoménu, aby sme mali spoločný formát vykazovania údajov o potravinárskom odpade, potravinom odpade. Vy ste sa pýtali, kedy, začiatkom budúceho roka, do marca ideálne. Iste nebudeme v tejto téme čakať, pretože voľby sa blížia. Naozaj sa tu chcem zaviazať, že do marca to, čo požadujete, aj dostanete. A myslím, že tým som vyčerpal všetky otázky. A ešte tu bola ďalšia otázka. Pani Schreier sa pýtala, čo sa dá spraviť, alebo takto to poviem. Ak vytvoríme rozpor medzi ľuďmi, ktorí pracujú v agrárnom sektore a prost životným prostredím, tak nikto na tom nezíska. Ako vytvoriť udržateľné prostredie bez aktívnej účasti polnohospodárov? Veď do veľkej miery sú to práve farmári, sú to tí, ktorí priamo na tej pôde pracujú, vďaka ktorým sa pôda môže stať udržateľnou. Takže musia byť neodlučiteľnou súčasťou, toto musí byť neodlučiteľnou súčasťou našej polnospodárskej politiky. To Phil Hogan aj navrhol a ja dúfam, že budeme v aktívnej spolupráci a diskusii aj s vašim výborom, aby sa to aj udialo. No a ak nám tento výbor môže pomôcť maximalizovať v odzovkách ozelenenie našej politiky v polnohospodárstve, tak myslím, že urobí veľkú službu, veľkú službu celej Európskej únie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ešte raz ďakujem. Ako som podala v úvode, myslím, že môžem v mene všetkých povedať, že chceme pracovať zo všetkých síl na dokumentoch, ktoré máme k dispozícii, aby sme čo najviac práce završili do konca vášho funkčného obdobia. Takže ďakujem pekne, pán podpredseda komisie. Bye.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 So, dear colleagues, let's, uh, let's start the... Kolegyne, kolegovia, začneme teda hlasovať. Ja dúfam, že ste si prinesli hlasovacie kartičky. Poprosím o pokoj. Since I worked at, uh, until in the morning. Ja som prosím pracovala do štvrt na 5. rána. Som trošku spomalená, ale poprosím aj vás, aby ste boli napomocní, aby ste riadne zdvíhali ruky. Ja sa pokúsim to vybaviť čo najrychlejšie. Takže e, otázka na vás. Máte tie hlasovacie kartičky? Ja už teraz vidím, že niektorých nemajú. Pani Gardini napríklad. OK, now we are ready. <laughs> Dobre, takže sme pripravení. Prvé hlasovanie prebehne elektronicky. Kompromis k návrhu týkajúcemu sa postupov povolovania a dohľadu nad eh, medicínskymi produktami pre ľudské používanie, pre, pre, pre používanie v humanej a veterinárnej medicíne. Nech sa páči, hlasujte. Hlasovanie otvorené. We vote, Madame Ayuso. so everyone is a bit... Uh... we can close. Yes, we can close. Takže môžeme hlasovanie ukončiť a je to prijaté. želáme. Teraz druhé elektronické hlasovanie, kompromis k návrhu k veterinárne medicínske produkty, hlasovanie elektronické, nech sa páči, hlasujte. The vote is closed. Totally supported. Congratulations. Dobre, podporené. Blahoželáme pani Grostet. A samozrejme gratulujeme aj všetkým, ktorí sa do toho zapojili. Bol to ešte zložitý proces. A teraz pokračujeme hlasovaním. Čo je to otázka na ústnu odpoveď pre komisiu? Týka sa klimatickej konferencie, ktorá bude v roku 2018 v Katoviciach. Nech sa páči, hlasujte. And is closed. Konec hlasovania. Prijaté. A teraz otázka rovnakého druhu, ale teraz na radu. COP24 v Katoviciach. Nech sa páči, hlasovanie otvorené. And it's closed. Konec hlasovania. Prijaté. A teraz otázka komisii na ústnu odpoveď o borelioze. Nech sa páči, hlasujte. Konec hlasovania. Prijaté. We... Uh, otázka, ústna otázka na komisiu. Uh, rámec monitorovania obehového hospodárstva, elektronické hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Tá istá otázka na ústne zodpovedanie, ale na radu, rámec monitorovania obehového hospodárstva, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. A teraz otázka na ústne zodpovedanie na komisiu, používanie kanabisu na lekárske účely. Otváram hlasovanie. Mm, kolegyne sa snaží robiť veľa vecí naraz, hovorí pani predsednička. E, končím hlasovanie, je to prijaté. A teraz návrh e, uznesenia e, námietka podľa pravidla 106 a e, to e, schvaľovanie acetamidu e, pri existujúcich aktívnych látok. otváram hlasovanie, končím hlasovanie a je to zamietnuté. A teraz hlasujeme o rozpočte 2019 mandát na trialóg. Elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Teraz hlasujeme o, e, o balíku na implementáciu obehového hospodárstva a ide o, o e, produkty e, chemické a ďalšie, takže e, pozmenili sa návrh číslo 6 za, proti, zdržali sa prijaté 7 za, proti, zdržali sa prijaté 8 za, proti, zdržali sa zamietnuté 11 za, proti, zdržali sa zamietnuté 9 a 10 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 12 e, za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 13 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 14 za, proti, zdržali sa, prie, zamietnuté, 15 za, proti, zdržali sa, prijaté, 16 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 17 za, proti, zdržali sa, prijaté, 18 za, proti, zdržali e, PP je proti. Musíme si to skontrolovať. Trocha ma to zmiatlo, takže otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 19 za, proti, držali sa zamietnutá 20 za proti, zdržali sa prijaté, 21 za, proti, zdržali sa prijaté, 22 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 23 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 24 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 25 za, proti, zdržali sa prijaté, 27 za, proti, zdržali sa zamietnuté 28 za, proti, zdržali sa prijaté 30 eh, za. Aha, prepáčte, ospravedlňujem sa pani eh, predsednička 26 eh, za, proti, zdržali sa zamietnutá 30 za, proti, zdržali sa. A skontrolujeme si 30. -ku. Otváram hlasovanie. A končím hlasovanie. A je to zamietnuté. 29 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 31 za, proti, zdržali sa prijaté. 32 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 33 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 34 za, proti, zdržali sa prijaté. 40 za, proti, zdržali sa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 Kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijaté. 52 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 53 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 54 za, proti, zdržali sa e, prijaté. 55 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 56 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa kontrola druhej časti. Otváram hlasovanie. Takže to sa tvorené, e, ukončené a je to prijaté 57 za. Proti zdržali sa prijaté 58 za proti, zdržali sa zamietnuté, 59 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 60 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 61 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 62 za, proti, zdržali sa prijaté, 63 za, proti, zdržali sa e, zamietnuté, 64 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa. Možno to skontrolujeme, druhú časť otváram hlasovanie. Je, končím hlasovanie. Je to prijaté. 65 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Môžeme to zopakovať, ale vy ste nezvihli ruku, takže 65. Kto je za? 65. Zase je každý za, takže to prijaté. Ale ak nezdvihnete ruku, tak ako to máme zistiť? Takže kompromis 2 za, proti, zdržali sa, prijaté. 69 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 70 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 71 za, proti, zdržali sa. Kontrola. 71. Nebolo mi to jasné, koľko bolo hlasov, takže otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Je to prijaté, 73 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 73. Kontrola, 73. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté, ďakujem vám, pani, a, pán Ekaut. 72 za, proti. Zdržali sa prijaté. 74 za, proti. Zdržali sa zamietnuté. 75 za, proti. Zdržali sa prijaté. 76 za, proti. Zdržali sa zamietnuté. 77 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté, 78 za, proti, Alde, ste za alebo proti? Za? Tak je to prijaté. 79 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 80 e, za, proti, zdržali sa zamietnuté, 81 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 82 za, proti, zdržali sa prijaté. 83 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 84 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 1, za, proti, zdržali sa prijaté. 2 za, 2 a 3 za, proti, zdržali sa prijaté. 4 za, proti, zdržali sa zamietnuté. A teraz e, kone, záverečné hlasovanie elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to prijaté jednohlasne. Výborne. Teraz prejdeme ďalej. Dvojitá kvalita produktov na jednotnom trhu. Takže kompromis 5, kto je za, proti, skutočne. Máte hlasovanie po častiach? No, urobíme to elektronicky. Otváram hlasovanie. A končím hlasovanie. Je to prijaté. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 61 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 63 za, proti, zdržali sa čo som povedal, 62? A, prepáčte, ospravedlňujem sa, pani rečnička, e, predsednička, ja som sa pozrela na 62. Malo sa o tom hlasovať, takže je to prijaté, nie? A teraz 63. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. A teraz 64 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 18 e, za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 9 za, proti,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 proti, zdržali sa, kontrola. Nevidela som je jednoznačne, ako to bolo. Je to ukončené a je to prijaté, takmer všetci to prijali. Pozmenujúce návrh 1 a 2 za, proti. A zdržali sa prijaté 04 a 104 za, proti, zdržali sa zamietnuté kompromis 15 za, proti, zdržali sa kontrola 15. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie a je to prijaté. 115 e, za, proti, zdržali sa prijaté, 116 za, proti, zdržali sa prijaté, 118 za, proti, zdržali sa prijaté, 129 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 130 e, s ústnym pozmeňujúcim návrhom. E, máte nejaké výhrady proti tomuto ústnemu pozmeňujúcemu návrhu? Nie? tak budeme hlasovať o tomto pozmeňujúcom návrhu aj s ústnym. Kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 132 e, za, proti, zdržali sa, prijaté. 134 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 1 za, proti, zdržali sa, prijaté. 2 za,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 proti, zdržali sa prijaté, 16 sa opäť s tým pozmenujúcim návrhom. Ak nemáte nič proti, budeme o tom hlasovať. Kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijaté. 19 za, proti, zdržali sa prijaté. 20 za, proti, zdržali sa prijaté, 21 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijaté, 31 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 33 za, proti, zdržali sa prijaté, 34 za, proti, zdržali sa prijaté, 46 za, proti, zdržali sa prijaté, EPP k 46. Aha, takže kontrola. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to zamietnuté. 47, kto je za? proti, e, zdržali sa prijaté. Záverečné hlasovanie, otváram hlasovanie. And the vote is closed. A končím hlasovanie. Je to prijaté. Ďakujem vám. <laughs> A teraz oznámenie komisie eh, Rade a parlamentu eh, Európsky plán eh, proti antimikrobiálnej rezistencii. Kompromis 1. Prepačte, ospravedlňujem sa, pani predsedajúca. Máte pravdu, E, Pozmenujúci návrh 80, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. E, e, kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmenujúci návrh 88 za, proti, zdržali sa prijaté. 90 za, proti, zdržali sa prijaté. 91 za, proti, zdržali sa prijaté. 92 ale to vypadáva 96 e, za Chcete skontrolovať 91? Dobre, kontrola 91, prosím. Otváram hlasovanie. Ide o 91. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 96, kto je za? 96, proti? Kontrola 96. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 94 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 97 za, proti, zdržali sa prijaté. 98 za, proti, zdržali sa prijaté. 99 za, proti, zdržali sa. Kontrola 99. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmenujúci návrh 1, 12 alebo 112 za, proti, zdržali sa prijaté.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 And is closed. Konec hlasovania a prijaté. 34 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 37 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 38 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 70 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 39 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 40 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 41 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 45 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 42 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 44 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 46 za, proti, kto sa zdržal, overíme 46, hlasovanie otvorené. Prijaté 47 za. Prijaté to bolo. 47, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 48 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 49 za, proti, kto sa zdržal? Prijaté. 50 za, proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 51 za, proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 52 za, proti. Kto sa zdržal? Prijaté. ITRE N za, proti. Kto sa zdržal? Prijaté. ITRE O. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 53 za, proti, kto sa zdržal, zamieta sa, ale pokojne to môžeme overiť. Overujeme. Koniec hlasovania. Zamieta sa. 61, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 54 za, proti, kto sa zdržal, prijaté, 52 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté, 56 za, proti, kto sa zdržal, prijaté, 57 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté, 58 za, proti, Aldo je proti, zamieta sa, 59 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 60 3 je, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 62 za, proti. Ako je to z ECR? Za ste? Dobro, prijaté. 64 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 65 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 66 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 67 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 68 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 69 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. ITRE je. Proti, kto sa zdržal, prijaté. 72 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 72 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 73 za, proti, kto sa zdržal prijaté, zamietnuté, pardon. Ale môžeme to overiť. 73 overujeme, hlasujte. Koniec hlasovania. Zamieta sa. 74, kto je za, kto proti, overiť 74. Nech sa páči. Konec hlasovania. Zamieta sa. ITRE B za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. ITRE C za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. ITRE D za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. ITRE E za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. ITRE I za, proti, kto sa zdržal, prijaté. ITRE M, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 76, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 77 za, proti. 77 si overíme. Koniec hlasovania prijaté. 78 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 79, to je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. k, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. A teraz záverečné hlasovanie, nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Naozaj jedno myselne prijaté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 Well, um, uh, I would like to encourage... Dobrý deň. Poprosil by som tých, čo tu diskutujú, aby v diskusii pokračovali vonku, EPP napríklad. Dobrý deň. Môžem vás poprosiť opustiť zasadaciu sálu? Dobre, a pokračujeme bodom 20 programu návrh nariadenia Európskeho parlamentu a rady. Týka sa organických polutantov. Je to mm, prepracované znenie. Julie Girling je naša spravodajkyňa. Nech sa páči, máte slovo. Um. pekne, pán predseda. No, je to prepracované znenie. Je jednoduché, ak sa vôbec dá povedať, že nejaké prepracovanie je jednoduché. Toto by malo byť relatívne priamočiare. Cieľom je dať súčasnú legislatívu do súladu s, akde, s aktualizovaným dohovorom zo Štokholmu o perzistentných organických látkach. Ehm, má sa to diať teda periodicky, pravidelne. A tieto látky, skratka POP, ehm, sú látky, ktoré sú persistentné, čiže zostávajú dlho v životnom prostredí, v prostredí, po tom, čo boli použité, naozaj veľmi dlho. A mnohé z nich historicky boli zo skupiny pesticídov, sú to priemyselné chemikálie, ktoré sa dostávajú do potravného reťazca a potom sa akumulujú v organizme a môžu byť, e, mať teda seriózne, závažné e, environmentálne dopady. Toto je jedna z oblastí, kde množstvo nových e, štúdií s využitím moderných meracích technológií prichádza. E, samozrejme, že v minulosti bola možnosť nejakým spôsobom merať, ale teraz máme e, technológie, ktoré umožňujú e, vymerať počet čiastočiek na milión, naozaj veľmi presné merania. Čiže meriame koncentrácie POP látok eh, v arktickom regióne, v antarktickom regióne a v Stredomorí a eh, tieto informácie eh, sa aktualizujú mm, doplňanými údajmi prakticky neustále. Keďže tieto látky majú škodlivé účinky, vieme o nich už mnoho rokov, ich, ich používanie sa postupne obmedzuje a zakazuje Čiže väčšinou príde zákaz a potom sa umožní nejaká výnimka, ktorá je oveľa prísnejšia z tohto zákazu. No, medzinárodný dohovor zo Štokholmu predstavuje snahu o identifikáciu nových chemických látok, ktoré by mali spadať pod túto legislatívu E, toto je vec, ktorá prebieha na medzinárodnom poli. Čiže, ako som k tomu pristupovala? Návrh komisie relatívne priamočiarý uznáva, že najdôležitejšie e, je teda takto postupovať. E, ja som predložila pozmeňovacích návrhov, ktorých cieľom je posilniť úlohu EKA ja som s ním bola samozrejme v kontakte. Mm, ako oni vnímajú svoj mandát, svoju úlohu. Samozrejme, že majú problémy s rozpočtom, ale ich postavenie je dôležité. Momentálne veľkú časť práce vykonávajú konzultanti na základe zadania od komisie a naozaj echo by mohlo toto robiť e, oveľa lepšie. Echo by toto mohlo robiť oveľa lepšie. A je tu ďalšia vec, ktorá mne vadí a to je nedostatok posúdení vplyvu. Keďže je to jednoduché, prepracované znenie, komisia a asi to aj povie tu nahlas, nemá pocit, že by bol potrebný impact assessment. E, vo všeobecnosti sa mi takýto postup nepáči, dokonca aj pri prepracovaní vznení by podľa mňa malo byť e, vždy vykonané posúdenie vplyvov. Ale vyčkáme si, čo povie komisia. Samozrejme, že si uvedomujem a to časové obmedzenie a bolo by fajn, keby sa toto dostalo, keby toto prešlo do konca nášho funkčného obdobia. Ale ja si myslím, že je to vec, o ktorej sa musíme pozhovárať v kruhu pozmeňovacích, e, pardon, tieňových spravodajcov, ehm, čo sme sa ten prvýkrát, takže tá chýbajúca dopadová štúdia mi naozaj chýba. Niektoré z týchto produktov ehm, bola som v kontakte o nich samozrejme aj s priemyslom. Majú pocit, že sú tu určité dopady environmentálneho charakteru aj komerčného charakteru a oni majú pocit, že posúdenie vplyvu by bolo na mieste. Ešte by som vysvetlila, vidíte, že je tam viac pozmeňovacích návrhov odo mňa, ktoré sú dosť technické, týkajú sa, týkajú sa pridania ďalších látok do príloh. Tieňoví sa si možno kladú otázku, ako Gerlingova k tomu vôbec prišla. Požiadali ma, aby som tieto vpašovala. Požiadala ma o to komisia, pretože im sa to nepodarilo na čas spraviť a chceli, aby to tam bolo. A ja som to rada pre nich urobila. Prišlo to naozaj na poslednú chvíľu, ale od vydania, zverejnenia mojich pozmacích návrhov e, sa ma pýtali na Deco BDI, e, kde tie návrhy, ktoré som predložila, to nie je to, čo vypadlo zo štokholmského dohovoru. Je to stanovenie určitého limitu, ktorý nie je v štokholmskom dohovore. Takže o tom tiež budem musieť diskutovať a budem to možno musieť zmeniť, lebo sú tu určité implikácie, hlavne pokiaľ ide o recikláciu. A o tomto sa hovorí v kontexte bazilejského dohovoru o recyklácii odpadu. Čiže je to potrebné takto prepojiť a uvedomujem si, že je tu možno takáto potreba ďalšieho preštudovania. Ďalšia vec z niektorých členských štátov, nie všetkých, a to je využívanie PCB v národných elektrizačných sieťach. Komisia navrhuje, že by tam mala byť absolútna lehota pre zmenu vyňatie PCB rok 2025 alebo 35 je to, teraz neviem. Nikdy to tam predtým nebolo, vždy sa to vnímalo tak, že tieto zmeny sa budú konať, keď e, tie zariadenia budú upgradeované, čiže aj tu treba posúdiť, aké to bude mať dopady. Opakujem, že niektoré členské štáty s tým prišli, trošku znepokojivé to, že niektoré krajiny vôbec nevedia, koľko PCB sa v ich eh, sieťach vôbec nachádza. Zistujú to až keď dochádza k zmenám alebo k vyradeniu. Nerobilo sa to dopredu. A naozaj mám obavy z toho, že tie informácie k dispozícii nie sú Mm, ale keď e, sa vôbec nevie o tom objeme, neviem, z čoho komisia vychádzala, keď stanovila ten limitný rok. Inak je to relatívne priamočiare. S by som zatiaľ ešte nehovorila. Nebola takáto možnosť. E, e, dúfam, že sa vám to skoro podarí stretnúť. Rada si teraz vypočujem a dúfam, že dodržíme aj stanovený harmonogram. A teraz dám slovo tieňovým spravodajcom. Tomas ako prvý. Ďakujem. Myslím, že ideme... Ďakujem pani spravodajkyni za prácu. A e, myslím, že tie zmeny e, príloh, e, ktoré sa riešia v pozmenujúcich návrhoch, tie môžeme podporiť rovnako ako dohovor zo Štokholmu. Ja si myslím, že by bolo užitočné vypočuť si aj názor komisie ohľadom tejto témy. A pokiaľ tie pozmenujúce návrhy, tam by malo v prvom rade ísť o posilnenie ustanovaní, ustanovení, e, ktoré sa týkajú používania POPS e, a ich vplyvu na životné prostredie a e, verejné zdravie a väčšie zapojenie verejnosti a potom kontaminované miesta podľa štokholmského dohovoru e, e, sa treba e, zamerať na tieto miesta, ktoré sú takýmito látkami znečistené. No a takisto by bolo vhodné, aby členské štáty v spolupráci, vzájomnej spolupráci vyhodnotili stav takýchto znečistených miest, ktoré sú znečistené takýmito látkami. A mm, toto všetko by malo spadať pod kontrolu parlamentu aj rady. Ďakujem. Uh, next for... Ďakujem pekne. Pán Piecha za EKR, nech sa páči. Ďakujem pekne za možnosť vystúpiť. V prípade tejto správy Naozaj budem veľmi stručný. Moja skupina to vníma pozitívne. Ja blahoželám spravodajkyni, odvedla obrovský kus práce. Pokiaľ ide o štvorku pozmaňovací návrh, tak tento má za cieľ zvýšiť koherentnosť, aby sa to celé viacej obsahovo odsúhlasilo Európske, Európska e, agentúra pre chemikálie ECHA by mala byť posilnená administratívne, technicky, personálne, tak aby mohla prepracovanú verziu POP nariadenia realizovať. Nové funkcie by sa mali korektne realizovať a na to je potrebné aj náležité finančné vybavenie. Uh, ja by som požiadal komisiu, aby sa k tomu bližšie vyjadrila. Nájdu sa tieto, roz, tieto prostriedky v rozpočtu? A druhá vec. Niektoré členské štáty sa postavili kriticky k tým hraničným hodnotám, teda k ich sprísneniu. Uvádzal sa tu príklad Týka sa to jednej látky. Takže sú tam určité pochybnosti, pokiaľ ide o súlad Ríč a Štokholmu, keďže sú tam tie úrovne stanovené odlišne. Možno sa to nepodarilo úplne na 100% zosúľadiť a celé to asi neprebehlo ani úplne transparentne. Ide teda o tie hodnoty, hraničné hodnoty čo má samozrejme priamy dopad aj na recykláciu. Čiže ako by sa mohlo dopracovať, by sme sa mohli dopracovať k väčšej transparentnosti. A už sa teším na konštruktívnu spoluprácu s inými skupinami a spomínam, že teda opakujem, že by som bol rád, keby sme sa s radou dohodli. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz eh, Alde, ja, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať pravodajcovi. Ďakujem pekne spravodajcovi. To, čo povedal Patrečník, eh, to, že ECHA bude viac zapojená, to je podľa mňa veľmi dôležité. Ja eh, počúvam z rôznych krajín, že niekedy nie je úplne jasné, ak e, sa budú nominovať tieto poplatky. Niekedy to chce urobiť krajina, ale komisia v tom vedie, niekedy to krajina požiada a potom má pocit, že sa nič nedeje, pokiaľ ide o túto nomináciu, takéto, takúto požiadavku. Čiže nebolo by možno lepšie to transparentniť, ten celý postup, pokiaľ ide o, o e, tieto látky a ich zavádzanie do štokholmského dohovoru. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Pani Konečná, za gule, nech sa páči. Mr. Eagles, you are bigger now. <laughs> so, <laughs> excuse me. ospravedlňujem sa pán predsedajúci. Uh, takže máte slovo vy. Ďakujem, pán predseda prvom rade, hovorí pán Eka, ďakujem za vykonanú prácu. Niekedy sú tie pozmenujúce návrhy možno trocha podrobné, ale prichádza to od komisie, takže je to v poriadku. Ale ide tu o zosúladenie so štolkomským dohovorom a už vieme, aká bola tá sága ohľadom DKBD, ťahlo sa to roky. Je dôležité zosúľadiť to a ďakujem vám za to. Treba takisto zabezpečiť, e, aby sme poriešili ten, e, aby sa to dostalo jednoducho z toho cyklu, pretože ešte stále to tam je. Takže keď riešime recykláciu, treba aj toto riešiť e, v rámci recyklácie. Takže to podporujeme a možno len jednu takú veľkú pripomienku a otázku mám k pozmeňujúcemu návrhu 12. Tam sú vlastne ďalšie 4, 4 strany pozmeňujúceho návrhu. Takže e, tá otázka, a tá je podľa mňa dôležitá, je táto. E, tu spravodajkyňa hovorí o lepšej regulácii ako dôvode pre tento postup, ale my sa pýtame takto. EK sa bude E, zaoberať tým, či je látka pop alebo nie. Ale je tu celý zoznam sociálnych a ekonomických e, ukazovateľov, ktoré pritom treba vyhodnotiť. Ale pre to, aby sa rozhodlo, či je látka, alebo či, je, ale, či látka je alebo nie je pop, e, neviem, či je na to potrebné robiť socioekonomickú Analýzu tá sa môže robiť až neskôr, ale v prípade identifikácie toho, čo je alebo nie je pop, tak tam sa nemusia zohľadňovať socioekonomické okolnosti. A preto sa chcem komisie spýtať, čo to znamená, lebo tu máme asi dve strany, kde sa hovorí o sociálnych nákladoch, vykonateľnosti a technických aspektoch pri identifikácii POPS. Nie som si úplne istý, či teda e, tá dostupnosť a prístupnosť by sa tu mala hodnotiť, lebo tu podľa mňa zmiešavame rôzne veci. Podľa mňa to nie je dobré v nariadení. Takže preto táto otázka na komisiu, čo si myslia ohľadom takéhoto rozšírenia zo strany spravodajkyne. Ďakujem, takže teraz myslím je čas, aby sa ozvala pani Konečná, tieňová spravodajkyňa. Ďakujem, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Chcem poďakovať v prvom rade žúri za prípravu návrhu. Vítam tento návrh nariadenia, lebo ide o potrebný krok, ktorý umožní implementáciu ďalších záväzkov po procedurálnej stránke, vychádzajúcich z medzinárodných dohovorov a podobne. Jediné, čo by som tu Vytkla je, že, by sme, že sme ten text už tu mali mať dávno. Musíme sa ponáhľať, pretože zaostávame a nie je to vina Európskeho parlamentu. Osobne považujem návrh za skôr procedurálny a technický než politický a preto asi nebudú veľké problémy, aby sme to všetko včas stihli, ale aj tak je tu niekoľko miest, ktoré ešte vyžadujú ďalšiu prácu. Poprvé, na, podľa návrhu nariadenia budú zmeny príloh príjmané prostredníctvom aktov delegovaných právomocí. A to sa mi príliš nepáči. Asi by sme na schôdzke tieňových, tieňových spravodajcov o tom ešte mali hovoriť. Po druhé, zmocnenie komisie vydávať vykonávacie akty sa mi zdá byť pomerne široké a budem trvať na čo najväčšom zapojení Európskeho parlamentu do tohto procesu, tak aby sme nemali len poradný hlas, ale aby sme mohli návrh aktu minimálne odmietnúť. Po tretie, nepáči sa mi výnimky pre používanie chlorovaných parafínov s krátkým reťazcom. Nechápem to. Po štvrté, nutné podľa mňa je posilniť väzbu medzi agendou chemických látok a agendou odpadov v súlade s rozdelením komisie týkajú opatrení, e, s opatreniami e, týkajúcimi sa obehového hospodárstva. Tu práve e, sa zdá, že je nedostatočná regulácia POP v oblasti um, nakladne likvidácie odpadov. Európska únia má príliš benevolentne nastavené limity pre odpady v prílohe 4 a to vedie ku kontaminácii materiálov používaných v stavebníctve alebo výrobkov z recyklovaného plastu, napríklad e, hraček pre deti, e, potreb do kuchyne alebo obalov na potraviny. Aby sa tieto toky toxických látok podarilo zastaviť, treba zrušiť recyklačné výnimky a nastaviť limity pre tieto látky v odpadoch prísnejšie. Nemožno trpieť široké výnimky pre pokračujúce používanie persistentných organických látok vo výrobkoch tak ako je to uvedené bohužiaľ v navrhovanej správe. Členské štáty nedodržiavajú povinné e, predkladanie správ o dioxínoch podľa dioxín toolkitu, tak ako to vyžaduje Európsky dohovor. E, hovorí sa tu len o emisii týchto látok do ovzdušia alebo vody, ale mnohé štáty e, ne zverejňuje alebo nepodáva informácie o obsahu týchto látok, aj keď to školský dohovor e, vyžaduje. No a potom, je tu ešte, potom to ešte chýba v podstate ten princíp konzultácií tejto témy s občianským sektorom. Primerané zapojenie občianského sektora je vždy prioritou pre našu frakciu. Takže pozmeňujúce návrhy z mojej strany pôjdu týmto smerom a teším sa na ďalšiu vynikajúcu spoluprácu a dúfam, že ako vždy nám to pôjde. Dobre, ďakujem. Ďakujem vám veľmi pekne. A teraz komisia, pán Abik. Ďakujem, pán predsedajúci. Dobré popoludne všetkým. A ďakujem vám za to, že... A ďakujem pani Gerling za návrh správy a všetky pripomienky k, tejto, k tomuto návrhu a k, to, a k nášmu návrhu už sa tu, už tu zdôraznila spravodajkyňa, nariadenie POPS bolo prijaté v roku 2004 a vlastne vykonáva štokholmský dohovor o prezidentných organických látkach, ktoré takisto nadobudlo platnosť v roku 2004. A ide o globálny dohovor v rámci OSN, riešiaci chemikálie, ktoré sú globálne relevantné persistentné organické látky. Už sa vysvetlilo, čo to je. Zostávajú v prostredí mnoho rokov, sú vysokotoxické, e, cestujú po celom globuse a ovplyvňujú všetkých na e, tejto zemi ľudí, ako aj všetky zvieratá a žijúce organizmy vo všeobecnosti. A preto sa rokovalo a potom sa prijala, prijal tam tento dohovor a uviedol do platnosti, aby sa e, POPS riešili globálne. Toto nariadenie vlastne vykonáva e, štokholmský dohovor, implementuje štokholmský dohovor a prenáša všetky povinnosti zúčastnených strán a signatárov do práva Európskej únie, aby bola harmonizovaná legislatíva, ktorá rieši ten, alebo odráža tento medzinárodný dohovor. Prepracovanie nariadenia POPS, ktoré tu máme, bolo motivované potrebou zosúľadiť e, rozhodovacie procesy s Lisabonským procesom. To je hlavný cieľ tohto dohovoru. A preto navrhujeme delegované akty a vykonávacie akty ako, podľa toho, ako je to potrebné. A ako komisia dávame ECHA určitú rolu ona je totiž hlavným takým e, tak hlavnou bázou pre vedecké a technické vedomosti o chemikáliách v Európskej únii a e, tá, tento dohovor vyžaduje e, vedecké vstupy ehm, a, a samozrejme treba tu nastoliť aj synergické efekty aj s ďalšími aktivitami ECHA na celoeurópskej úrovni. Navrhujeme pozmenujúce návrhy ohľadom e, ustanovení o predkladaní správ a sledovaní v súlade s agentou o lepšej regulácii a zisteniami e, e, vyhodnotenia stavu monitorovania a pripravenosti systému monitorovania a predkladania správ. Ide o zabezpečenie primeraného predkladania správ v súlade s ustanoveniami štokholmského dohovoru a aktualizujem aj niektoré vymedzenia pojmov, aby boli v súlade s najnovšími právnymi aktmi, ako je REACH napríklad. Hlavným cieľom tohto nariadenia teda je implementovať dohovor. Hlavným cieľom dohovoru je eliminovať POPS, ochraňovať ľudské zdravie a životné prostredie, a to, podľa mňa, by mal každý zohľadňovať, keď sa pozrá na tento návrh. Spravodajkyňa hovorí o tom, že nie je posúdenie vplyvu. V našom návrhu hovoríme, že nie je potrebné, pretože nemeníme toto nariadenie a fungovanie regulácií a povinností členských štátov a zainteresovaných strán a preto nebolo potrebné vypracovať posúdenie vplyvu. Niektoré otázky sa týkali zapojenia echa a rozpočtu. Podľa nás z hľadiska rozpočtu návrh zohľadňuje očakovanú pracovnú záťaž pre ECHA, máme už isté skúsenosti. Chceli by sme, aby túto prácu robila ECHA v budúcnosti, ako povedala spravodajkynia, robíme čas tejto práce mm, v spolupráci s e, externými dodávateľmi na externé a technické e, vstupy. No a to teraz bude robiť ECHA, ale bude robiť ešte viac, než len túto konzultačnú činnosť. Na no to sa takisto e, prejaví na rozpočte. No a teraz konkrétnejšie otázky ktoré tu odzneli e, v tejto súvislosti. Takže začnem socioekonomickými aspektmi a dlhým zoznamom kritérií. To je e, pozmeňujúci návrh 12 e, návrhu správy predloženej spravodajkyňou. Ako vidíte z nášho návrhu, taký zoznam nenavrhujeme. On obsahuje informácie, ktoré by e, mali byť v dokumente vypracovanom ECHA e, v rámci podpory e, procesu vymenovania nových POPS. Podľa dohovoru alebo nariadenia nie je žiadna povinnosť takéto nové POPS e, stanovovať. Zainteresované strany alebo signatári Samozrejme sa o tom môžu rozhodnúť, ale potom by mali investovať e, do identifikovania prípadných kandidátov na POPS, ktorí by potom boli e, predmetom toho e, procesu podľa dohovoru a tam sa predpokladá preskúmanie výborom POPS 31 expertov vymenovaných signatármi a tí môžu zrevidovať e, predložené návrhy na POPS a ten návrh predložený signatárom by mal byť sprevádzaný e, spisom s informáciami podľa prílohy D dohovoru, to znamená kritéria screeningu. Tie sú tam na identifikovanie toho, či chemikália splní e, kritéria na POP a myslím, že to bolo už e, uvedené v jednom z vyjadrení, ktoré tu zaznelo. Identifikácia POP e, však e, neza, nezohľadňuje socioekonomické aspekty. To sa robí na základe vedeckých kritérií a tie vychádzajú z, a tie sa zaoberajú vlastnosťami chemikálie a či chemikália plní určité vlastnosti alebo charakteristiky, to je zasa stanovené v štokholskom dohovore. Takže dohovor má celý zoznam informácií, ktoré treba poskytnúť s predloženým návrhom a tým sa zaoberá výbor pre preskúmanie alebo posúdenie POP a potom e, dospeje výbor k názoru, či a k záveru, či teda splňa alebo nesplňa e, kritéria POP a ak splňa, tak potom sa stanovuje v ďalšej fáze profil POP, e, robí to opäť tento výbor a na globálnej úrovni a ako aj rizika, ktoré e, taká, použitie takej chemickej látky na globálnej úrovni predstavuje a to teda v prípade, že sa to bude globálne používať aké z toho plynú globálne rizika. No a takisto sa tam robí vyhodnotenie e, riadenia rizík a v ďalšom kroku sa, za, sa študujú podrobne alternatívy a tam potom je vhodná doba na zváženie socioekonomických aspektov. Takže nie vo fáze nominácie toho kandidáta, to znamená tej kandidátskej látky. To je, to je vedecká fáza. No a môžu členské štáty niečo, nejaké návrhy predložiť? Áno, môžu. Máme už teda dobre e, rozpracovaný postup e, na spoluprácu s členskými štátmi. Máme také stretnutie s členskými štátmi, kde sa diskutuje o nových POPS rozosielame návrh eh, do spisov pre nové POPs a snažíme sa do istej miery do tohto zahrnúť aj a zapojiť aj ECHA, síce len v obmedzenej miere, lebo ona ten mandát nemá, ale eh, zvolávame eh, expertnú skupinu PVT, ktorá pracuje v rámci REACH a tá sa zaoberá kritériami POPS. Takže ten proces je celkom robustný v Únii a nemyslíme, že by ten nominačný proces mal byť zakotvený v nariadení a to sa takisto odráža aj v tom, že vlastne taký nominačný proces e, v našom e, návrhu chýba. A teraz, e, pán predsedajúci, posledný bod, na ktorý niektorí upozornili, a to je dekábily listing a Konferencia zúčastnených strán už v roku 2010 rozhodla o, o fulibromina, e, fulibrominovanom e, difenyl L3. A e, to z hľadiska recyklovania produktov, ktoré obsahujú tieto chemikálie, alebo proste pre prípady, kde je do istej miery umožnená e, recyklácia a to je nakoniec aj v nariadení e, POPS. Takže toto sa vlastne stanovilo v roku 2017 na poslednej konferencii e, signatárov. To sa tu zatiaľ neodráža. Ale neexistuje žiadna výnimka pre recykláciu e, tejto e, chemickej látky je isté obmedzenie e, na použitie tejto látky v Európskej únii, ale nie, Sťahuje sa to na recykláciu. Takže vlastne ani správa pani spravodajkyne sa žiadnou výnimkou pre recykláciu teda nezaoberá, pretože vlastne to no, v súčasnej dobe v Európskej únii neexistuje. Je pravda, že my sme pani spravodajkyni navrhli určitý text, lebo sme boli prizvaní k spolupráci a tam sú dostupné prvky, obmedzenia, e, ktoré sú pod ríč e, a mandát komisie od rady na rokovanie na konferencii e, signatárov, lebo na každej konferencii strán potrebujeme mandát rady, na základe ktorého komisia vyjednáva za Európsku úniu. Takže toto je zakotvené v tomto E, návrhu, pokiaľ ide o DKBDE. Ďakujem vám za toto podrobné, podrobné vysvetlenie komisia. Vy ste vždy podrobný. Julie, e, chceš niečo dodať? Ja sa troška vrátim, ak dovolíte. Trošku. Bolo to podrobné, ale nie dosť podrobné. Na niekoľko otázok ešte e, treba odpovedať napríklad limitné hodnoty. Ale to môžeme urobiť s tieňovými spravodajcami a komisiou na našom stretnutí, lebo je to dosť technické, ale dôležité. A takisto otázka novej prílohy z mojej strany sa musí riešiť. Myslím, že splňa požiadavky lepšej regulácie, pretože e, materiálu REACH, takže o tom treba diskutovať. Takže k tomu sa ešte môžeme vrátiť. A pokiaľ ide o finančné zdroje, komisia to vlastne nezvažovala. E, pokiaľ ide o EK a jej zapojenie, Ehm, tak eh, eh, tam eh, je, tak v rozpočte samozrejme sa počíta aj s ekou. No a myslím, že ešte pán Pavliči hovoril o tých miestach, ktoré sú znečistené, to som tam nezohľadnila a ja si myslím, že to by sme takisto mohli prediskutovať na stretnutí tieňových spravodajcov. Ale sme tomu otvorení, takže môžeme o tom diskutovať. Takže mm, teším sa na to ďalšie stretnutie tieňových spravodajcov, vlastne prvé stretnutie tieňových spravodajcov na túto tému a na diskusiu. 27. júna je termín na pozmenujúce e, návrhy a E, na na e, 10. oktobra sa bude o výbore Envy hlasovať. E, pardon, na Envy, hovorí pán predsedajúci. Áno, na Envy mám tu niekoľko chýb. Poznámka, hovorí pán predsedajúci. A teraz prejdeme na bod 21. A to sú kapacity v prístavoch na preberanie odpadu z lodi. Pán Eichhout bude ten prvý, kto sa um, vyjadrí k tejto téme ako spravodajca. Ďakujem, pán predsedajúci. E, ten balík e, obehového hospodárstva, ktorý už je vlastne, má platnosť zákona, e, takisto ustanovuje pravidlá pre spracovanie odpadu a samozrejme týka sa to aj Eh, odpadov, ktoré vznikajú na lodiach eh, a spôsobuje, a to, tento odpad, ktorý spôsobuje škody na životnom prostredí v mori, flóre a faune. Takže je v prvom rade dôležité, aby eh, tie prístavy mali potrebné kapacity a E, samozrejme je potrebná aj e, prevencia priamo na lodiach, aby sa tam negenerovalo toľko odpadu do budúcnosti. No a potrebujeme aj systémy, ktoré by vlastne odrádzali um, lode od takejto, od určitého nežiadúceho postupu alebo správania sa. Napríklad špeciálne tarify, ktoré by však nemali zaťažovať um, E, malých e, rybárov. Takže musíme sa e, zameriavať aj na to, akým spôsobom v podstate rybárske lode, ktoré používajú určité typy sieti, produkujú nielen odpad, ale takisto aj poškodzujú životné prostredie tým v podstate, že nediskriminačne chytajú všetko a podobne. Takže Eh, pristáte takýchto eh, eh, rybárskych lodí buď teda príjmeme princíp, že budú platiť, platiť určité poplatky v prístavoch, alebo samozrejme sa dá aj členským štátom určitá zodpovednosť za spracovanie takéhoto odpadu a potom sa bude musieť stanoviť, aké sú finančné zodpovednosti, e, kto to bude znášať finančne. Ale v každom prípade e, rybári, ktorí sa aktívne zapájajú do pasívneho um, rybolovu, títo by nemali byť e, vnímaní uh, ako tí, ktorí sú zodpovední za uh, odpad. Ehm, takže ide o to, aby sme e, podporili e, také spôsoby, také postupy, e, ktoré treba hodnotiť pozitívne. Ďakujem. Ehm, so short. Ďakujem pekne. Dúfam, že pán Eichhout Naozaj chcete niečo povedať, pán predseda, veď máme ešte 45 minút, tak si to nemôžem nechať ujsť. Naozaj stručne chcem sa poďakovať všetkým tým spravodajcom za pripomienky. tomu, čo odznelo. Áno, Fix a Floating Platform E, my vnímame plyn ako súčasť toho, to či je to e, plávajúce alebo e, pevné, to je jedno, ale vrátime sa k tej právnej analýze komisie. My už sme si to overovali a tešíme sa, lebo fakt chceme, aby to bolo z právneho hľadiska nepriepustné, len tak to dáva zmysel, čiže všetky druhy dopadu, odpadu, aby tam boli. Takže pozrieme sa na to a keď to bude potrebné, náš návrh zlepšíme. Pokiaľ ide o ten koncept zelených lodí, my si myslíme, že je dôležité dať tento koncept eh, už teraz presnejšie na papier, lebo ľudia, ktorí na lodiach, na plavidlách pracujú, musia naozaj zlepšovať e, manažment odpadu a preto to tam musíme mať, aby tu bol taký istý stimul, nižší poplatok a tak ďalej. Takže to považujem na dôležité. A len povedať, urobíme to formou implementačného aktu. To podľa nás nestačí. Bude veľká diskusia o, o e, rybolobe v malom. Pani Bonafé o tom hovorila. Ďakujem jej. Pre nás najväčšia obava spočíva v tom, že ak nebudeme toto riešiť, pardon, pasívne, pasívny rybolov, e, ak sa nebudeme tomu venovať e, e, aktívne, tak to povedie k vyšším nákladom, pokiaľ ide teda o výklad výlovu dosiahnutého pasívne. Čiže áno, ja som si vypočul komisiu, čo povedala, že sa musíme zamyslieť nad tým, čo by bolo správne smerovanie, taktiež spravodajkyňa, aké zodpovednosti pomáčanské štáty a tak ďalej. Dobre, ale naozaj e, tam niečo musíme mať. V opačnom prípade e, zvyšujeme celkový poplatok. Takže ďakujem. Ďakujem pekne komisii za podporu nášho úsilia, aby to bol e, považovaný za trestný čin. Komisia to považuje, tieto naše pozmeňovacie návrhy, za podporné, za nápomocné. A ešte PPR. Posledná vec. Tieňa spravodajkynia z ALDE vašimi ústami e, som si vypočul, čo si myslí. A my keď sme boli to pozmeňovacie návrhy, tak to bolo ešte predtým, než sa prijal e, návrh o plastoch na, na mm, jednotlivé použitie. Uh, takže chceli sme zabezpečiť, aby to tam skrátka bolo, preto sme to tam zapracovali. My si myslíme, že je to v poriadku, že je to v inom návrhu, tak to tu nám môžeme vyňať. Chceli sme to mať niekde a niekde to už je. Ak to komisia eh, dala do iného návrhu, tak eh, možno by sa to odtiaľ to mohlo vyňať, ale dali sme to tam preto, lebo to bolo časovo skôr Takže keď už to na jednom mieste máme, kľudne to tu na môžeme eh, vyňať. Kratšie to už ani nešlo, pán predseda. Ďakujem pekne, že ste mi dali príležitosť vystúpiť. Teším sa na spoluprácu. A ešte vidíte, ešte tak, tak uvidíme druhý polčas, kto chceme. E, ďakujem pekne, ďakujem pekne. E, Nehra Holandsko. Áno, e, v takomto v duchu, duchu um, dobrom, pozitívnom sa tu rozídeme. 28. júna je lehota na pozmeňovacie návrhy. 14. septembra sa o tom bude hlasovať tu, 19. oktobra v Trane a v pléne dúfajme na 2. oktobrovom pléne. Dobre, tuším, sme to už uzavreli. Dovolte mi, aby som vám zaželal pekný večer. Dovidenia.